odôvodneniu, respektíve vysvetľovaniu hlasov a hlasovania. Začíname páňou Štýler a teda tej, tou správou ostatných materiálov. Nech sa páči. Ďakujem, e, pán predseda. Stavebníctvo predstavuje významné hospodárske odvetvie v každej krajine a preto, ak chceme pozbudiť rast, nemôžeme e, prehliadať význam tohto e, odvetvia. My si všetci uvedomujeme, aké dôležité je, aby sme sa uistili, že stavebné objekty sú bezpečné a bez ohľadu na to, či ide o súkromné alebo verejné budovy. Správa, kde sa hovorí o odstraňovaní prekážok k obchodu, má záujem aj o e, to, aby sa porovnateľné ceny zabezpečili v tomto odvetvi. Bude to užitočné pre celú Európu a bude to znamenať aj zvýšenie bezpečnosti práce pre zamestnancov odvetvia. Antoniocci. Slovo má pán Antoniocci. Jedna minúta, nech sa páči. No dámy a páni, tí, ktorí sa nechcú zúčastniť tejto fázy rokovania, poprosím vás, aby ste v tichosti opustili sálu. Pán predseda, dámy a páni. Čo sa týka samotnej správy, tak musím povedať, že skutočne stavebníctvo je veľmi dôležité pre európske hospodárstvo, preto sa musíme zaoberať tými problémami, ktoré sa priamo týkajú 12 miliónov ľudí, ktorí pracujú v tomto sektore. Správa kolegyňa Stiller je iste prospešný nástroj na to, ako je možné odstrániť technické administratívne prekážky národnej úrovni. Toto súvisí s tým, čo by bránil vlastne voľnému prístupu na trh s stavebnými produktami. Dôležité je posilniť vnútorný trh v tejto oblasti. Ja súhlasím s tým, že je nutné uznať dôležitosť malých a stredných podnikov, čo sa nakoniec aj podarilo. A potom je dôležité, že sme sa zabrali ešte raz otázkou recyklovania e, starých stavieb. Toto je veľmi dôležité aj z hľadiska klimatických zmien. Chcel by som ešte upremiť vašu pozornosť na otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v stavebníctve. Spravodajkyňa prišla s prospešnými návrhmi, žiaľ neboli dostatočné, preto je našou povinnosťou, aby sme tieto návrhy a v dohľadnej budúcnosti ďalej rozpracovali tak, aby pracujúci v oblasti stavebníctva boli čo najlepšie chránení. Bola tu, boli tu tragédie, e, pracovné úrazy, to sa týka na všetkých. Ja pevne verím, že naša práca ešte zlepší túto tému. To señor o Takula. senor, El senor Takula. Slovo má pán Takula. Ďakujem. Za... Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som sa chcel poďakovať pani Stalerovej za jej vynikajúcu správu. Je dôležité venovať pozornosť harmonizácii e, trhov, pokiaľ ide o stavebné materiály. Potrebujeme kvalitnejšie budovy a musíme pamätať na to, že napriek tomu, že v tejto oblasti je veľká konkurencia, konkurencia samotná o sebe nie je cieľom, ale potrebujeme dosiahnuť cieľ, ktorý ktorým je bezpečnosť e, nielen budov ako takých, ale aj bezpečnosť procesu ich výstavby, tak aby aj zamestnanci e, a stavebníci boli bezpeční. Otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci e, musia byť predmetom našej pozornosti. A takisto je potrebné porovnávať ozvečenú prax medzi európskymi krajinami, pretože v mnohých krajinách sa ešte používajú materiály, ktoré sú škodlivé pre pre zdravie. A takisto máme problémy v mnohých e, krajinách s plesňami a ďalšími problémami. A tu e, je potrebné, aby sa obchod so stavebnými materiálmi realizovať tak, aby samotné e, budovy, ktoré sú nimi postavené, boli dobre pre ľudí, ktorí v nich bývajú. Chcel by som sa znova poďakovať pani spravodajkyni, ktoré správa nám pomôže harmonizovať napríklad opatrenia v oblasti zdravia a ochrany bezpečnosti pri práci. E, ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo na minútu má pán Hanon. Ďakujem pekne, pán predseda. Minulý týždeň bol v Londýne francúzsky premiér a povedal, že by sme sa mali pripojiť do projektu na podporu eura. Necháme na chvíľku bokom otázku toho, či by nás mal zase niekto zatiahnuť do problémov niekoho iného, ale pozrime sa na tú logickú chybu povie, že európska integrácia nefunguje dobre, tak urobíme ešte širšiu európsku integráciu. To je dosť problém z hľadiska toho, ako argumentoval pán premiér. Hej? Povedzme, e, keď mi povedzme e, možno urobím takéto porovnanie. No, moje, moje malé autičko e, sa pokazilo, nefunguje, tak posadte ma za volant kamiona. Hej? Takže myslím, že E, z tohoto aspektu treba e, pozerať na trh aj v podstate na takéto šamanské manipulácie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Hanan. Musím povedať, že vaše vysvetľovanie sa netýkalo témy tejto správy, o ktorej je teraz reč. Ale samozrejme je tu sloboda slova v tomto parlamente. Teraz e, sa vraciame pani Štifler o humanitárnej pomoci. Slovo má pána Stela. Ďakujem pekne. Európska únia je najväčší poskytovateľ humanitárnej pomoci na svete a to znamená, že viac ako 40 humanitárnej pomoci na celom svete poskytuje Európska únia. Týmto Európska únia jasne poukazuje, ako sa chce angažovať v prospech ľudí v krajinách, kde skutočne sú veľmi zložité životné podmienky. Dôležitý je humanitárny koncenzus, ktorý podpísala Rada, Komisia, Parlament v decembri a toto je ďalší krok správnym smerom. Chcel by som poukázať na to, že tento konsenzus je veľmi dôležitý pre členské štáty a komisia platí pre všetkých. Dôležité je, aby sme nezabudali humanitárne krízy a konali, keď nastanú. Toto je veľmi dôležité pre tých, ktorí priamo pôsobia v daných lokalitách, aby mohli viesť lepší dialog, aby eh, rešpektovali vzájomne pridelené úlohy to, čo sa tu deje, skutočne musí byť v súlade s tým, čo sa na európskej úrovni. Ďakujeme pekne. Pán Antinoro, jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že táto správa, ktorú mám pred sebou, strany pani Strifler, a chcem jej zablahoželať touto cestou, myslím, že e, vlastne jej správa smeruje k tomu, aby sme naozaj humanitárnu pomoc dokázali poskytovať efektívnejšie, kvalitnejšie. Myslím, že potrebujeme nájsť spôsob, ako správne kolektívne reagovať v prípadoch humanitárnych krízových situácií. A musíme zabezpečiť, aby vlastne tí, ktorí konajú v takýchto situáciách, dokázali lepšie a rýchlejšie e, nájsť prístup konkrétne k tým, ktorí takúto pomoc potrebujú. Čiže treba urobiť samozrejme ešte viac, než sa urobilo doposiaľ. A myslím, že vlastne situácia sa stáva čoraz náročnejšou a vlastne to poskytovanie humanitárnej pomoci je čoraz ťažšie aj v tom medzinárodnom kontexte. A preto vlastne aj apelujeme na, tu, na zdravý rozum v tomto smere, ako čo najlepšie uplatňovať e, princíp humanitárnej pomoci. Samozrejme, veľmi dôležitým aspektom je neutralita v tomto zmysle. A proste ide o to, aby sme dokázali reagovať na potrebu pomoci. Ďakujem. Pán Antonioci, minúta, nech sa páči. Exponenciálny nárast e, prírodných katastrof a aj v podstate ten znásobený prvok kríz, ktorý je toho dôsledkom, to vlastne súvisí aj s určitými obmedzeniami, ktoré sa týkajú e, ľudských práv. E, sme svedkami veľkých katastrof, treba z Haiti, Pakistan a tak ďalej. A preto Európska únia sa snaží reagovať na takéto krizové situácie a prírodné katastrofy. S uvedenou správou súhlasím a vlastne sa tam hovorí o tom, že Európska únia má podporovať neustále e, humanitárne princípy. A vlastne sa tu vychádza z Lisabonskej zmluvy. A v tomto zmysle Európa má posilňovať svoj profil ako darca v oblasti humanitárnej pomoci. Súhlasím s pani spravodajkyňou, že musíme byť efektívni a máme hľadať konsenzus pri samotnom konaní v rámci humanitárnej pomoci na medzinárodnej úrovni. Isté, sú to aj aspekty regionálnej zodpovednosti a povinnosti. Pán Hanan, jedna minúta, máte slovo. Ďakujeme. Pán Hanan sa vzdáva nároku na slovo. Takže prechádzame ďalej. Správa pani Sarbu. Téma polnohospodárstvo ako strategické odvetvie v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou. Na minútu má slovo pán Higgins. Thank you, Mr. President. I had Ďakujem, e, S veľkým potešením som si prečítal túto správu, ktorá potvrdzuje, že bezpečnosť potravín je základným ľudským právom. E, ľudia potrebujú bezpečné e, potraviny aj napriek obmedzeným prírodným zdrojom a klimatickým zmenám. OSN ako aj FAO hovoria, že sa zvýši e, dopyt po potravinách vzhľadom na narast, e, narast počtu obyvateľov sveta e, do roku 2050. 90% ľudí na svete je chronicky hladných v dôsledku nedostatočného prísunu potravín a v Európe ešte stále 16% ľudí žije pod hranicou chudoby. Preto je potrebné, aby sme sa ujali riešenie riešenia tejto otázky aj v súvislosti so, so spoločnou poľnospodárskou politikou po roku 2013. Potrebujem pri najmenšom to, aby sa rozpočet na túto oblasť udržal aspoň na terajšej úrovni. Ďakujem. Ďakujem, pán Higgins. Slovo má na minútu pán Rode. Ďakujem pekne za slovo. Parlament sa vlastne rozhodol, že uzná aspekt poľnohospodárstva aj z hľadiska potravinovej bezpečnosti ako za vec strategickú. A skutočne to je veľmi strategicky dôležité aj pre verejné zdravotníctvo a aj pre aspekty rastu a rozvoja. Pokiaľ ide o mm, potraviny a treba z mlieko a programy na podporu mm, spotreby mlieka a tak ďalej ja viem, že aj sa hlasovalo proti, ale predsa len niektoré tieto podnety prešli. A myslím, že treba aj garantovať to, aby mali farmári dostatočné náležité príjmy a aby vlastne bolo možné zavádzať aj nové technológie. Celkovo ale myslíme, že správa je dobrá a preto sme za ňu hlasovali. Ďakujeme pekne. Slovo má na minútu pán Mastella. Prezidente. la sicurezza alimentare Ďakujem pekne, pán predseda. Potravinová bezpečnosť je skutočne základným právom ľudí a je dôležité, aby sa to uplatňovalo v praxi. Iba ak každý kedykoľvek má fyzický prístup k dostatočnej výžive, iba vtedy to môže fungovať. Dôležité je, aby Európska únia zohľadnila tieto skutočnosti. Musíme byť v stave poskytnúť dostatočnú odpoveď na výzvy, ktoré existujú v oblasti potravinovej bezpečnosti. Samozrejme sú tu aj ďalšie faktory ako klimatické zmeny, e, hospodárska kríza, e, územná celistosť a tak ďalej. Musíme nielen podporiť konkurenteschopnosť našich produktov, ale musíme zároveň podporovať malé a stredné podniky, ako aj ekologické polnohospodárstvo. Sú to určité modely, ktoré vždy veľmi významne prispievali k potravinovej bezpečnosti a je to najefektívnejšia možnosť, ako vlastne je možné správnym spôsobom využívať územia v Európe. Sú tu špecifické metódy, ktoré platia pre špecifické regióny. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pánovi Mastelovi. Slovo má na minútu pán Kalinovský. Ďakujem veľmi pekne. Našou úlohou ako poslancov Európskeho parlamentu je zvyšovať životnú úroveň európskych občanov a zabezpečiť prístup k bezpečným a kvalitným potravinám. To je skutočne naša najvyššia priorita. Nedostatok potravín a ich vysoké ceny zvyčajne vedú k sociálnym nepokojom a my tomu musíme v Európe zabrániť. Keď e, e, berieme do úvahy meniaco sa klímu a prírodné nešťastia, ako aj hospodárskú krízu, tak dôsledkom je ohrozenie bezpečnosti potravín. Mnohí ľudia žijú o hlade a toto je základný dôvod, pre ktorý by sme mali udeliť osobitný štatút polnospodárstvu, tak aby bolo možné príjmať e, mimoriadne opatrenia, ktoré by mali byť príjmané primerane prispôsobené situácii potravinových kríz. Ďakujem. Ďakujeme pánovi Kalinovskému. Slovo má pán Kiriu. Ďakujem pekne, pán predseda. Potravinová bezpečnosť je skutočne veľmi dôležitá. Je to vlastne centrálna výzva pre polnohospodárstvo. Netýka sa to len Európy, ale celého sveta. Som veľmi rád, že táto správa je dobrá a to aj z toho hľadiska, lebo potravinová bezpečnosť sa tu považuje za základné právo ľudí. Cieľ potravinovej bezpečnosti je možné dosiahnuť iba vtedy, ak sa vážne zaoberáte dvomi otázkami. Poprvé ide tu o volatilitu, volatilitu trhov a cien a ide tu aj o správne zásobovanie potravinami. Európa musí byť v stave mať efektívne opatrenia na to, aby sa e, garantovala potravinová bezpečnosť. Je dôležité, aby sa odstránili tie nerovnováhy, ktoré existujú napríklad v oblasti bezpečnostných pravidel. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo má pán Jar. Jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že táto správa uznáva polnohospodárstvo ako strategický sektor z hľadiska potravinovej bezpečnosti. To ma veľmi potešilo, lebo vlastne dôležitosť polnohospodárstva sa dostala opäť, opäť do centra pozornosti. Dôležité, aby sme mali silnú spoločnú polnohospodárskú politiku. Ďakujem pekne spravodajkyni. V jednom bode som hlasoval odlišne. Ide tu o vytvorenie európskeho programu pre potravinovú pomoc v rámci Európskej únie. Ja si myslím, že takáto forma pomoci a síce tá skutočnosť, že nikto v Európe nesmie hľadovať, to musí byť úlohou členských štátov a to preto, lebo problémy by sa mali riešiť tam, kde vznikajú a síce v členských štátoch. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo má pani Doč, jedna minúta.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 Táto správa zdôrazňuje potrebu potravinej bezpečnosti ako aj zaujímavé európskych občanov, ktorých tu zastupujeme. A takisto sa e, zdôrazňuje význam e, tovarov pre verejnosť. Nedávno som si vypočula závažný príspevok, podľa ktorého by mala byť spoločná polnospodárska politika presunutá po spoločnú environmentálnu politiku. Je to dôsledok e, neoprávneného presvedčenia, že by sme túto oblasť mohli zlúčiť. Nemali by sme to dopustiť. Je potrebné, aby sme postupovali e, pri e, výrobe potravín tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie, ale musíme takisto zabezpečiť e, plynulosť zabezpečovania potravín. Na tento účel potrebujeme silný rozpočet pre spoločnú poľnospodárskú politiku. Musíme podnecovať záujem mladých farmárov o budúcnosť v tomto sektore a musíme znížiť byrokraciu demokraciu a rozhodne e, nesmieme nejakým spôsobom e, zabrzdiť úsilie našich farmárov. Ďakujem pekne, pani Doc. Slovo má pán Ujiers. Minúta. Ďakujem za slovo, pán predseda. V uplynulých týždňoch viaceré parlamentné výbory skúmali spoločnú polnohospodárskú politiku a zameriavali sa hlavne na reformu tejto politiky, ktorá má nastať po roku 2013. A vždy bolo veľmi jasné, že potrebná bezpečnosť je veľmi dôležitý aspekt. Treba to preto hodnotiť práve vo svetle príslušných materiálov, aj vo svetle toho dokumentu, ktorý leží dnes pred nami. Potravinová bezpečnosť je základné právo a preto ju treba náležite chrániť. A preto potrebujeme venovať pozornosť napríklad aj prípadom, ako je škandál s dioxínom, teda aktuálne veci z týchto dní. Hovoríme o dioxíne, ktorý bol objavený na farmách, ale musíme sa venovať aj bežným podmienkám v rámci celého výrobného reťazca, Musíme sa zameriavať aj na kvalitu prostredia, v ktorom sa dostávajú potraviny na trh. Preto parlament vlastne schválil viacero opatrení v oblasti polnohospodárstva. Ďakujem. Slovo pán Mecar, jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. V súčasnosti produkcia e, potravín stojí pred viacerými výzvami vlastne dochádza k značným výkyvom, ktoré môžu ohroziť vlastne aspekt náležitého uspokojenia potrieb populácie, ktorá má v roku 2050 dosiahnuť 9 miliárd. A momentálne teda aj kríza, ktorú, prechá, ktorú prechádzame, si vyžaduje, aby sme na ňu náležite reagovali. To sa týka poľnospodárstva, ale aj malých podnikov v tomto sektore. V dôsledku zmien, ktoré nastávajú v životnom prostredí a v klíme, sme svedkami veľkých katastrof a tieto majú značný dopad. Ohrazujú teda aj aspekt potravinovej bezpečnosti. Ak chceme dosiahnuť tie dlhodobé ciele, ak chceme zabezpečiť, aby polnospodári mali dôstojné možnosti žiť, treba na náležitej úrovni udržiavať príslušné aspekty ktoré súvisia aj s potravinovou bezpečnosťou a preto o nej hovoríme ako o strategicky dôležitom aspekte. A preto to podporujem. Ďakujem. Ďakujeme pánovi Mesarošovi. Slovo má pán Tarabella. A potom bude nasledovať pán Takula. Presidente, onorevole ensinnäkin haluan sanoa että on erittäin hyvä että tänään euroopan parlamentti tunnustaa maatalouden strategisen. Ja e, z hľadiska potravinovej bezpečnosti. Tie potraviny, ktoré produkujeme v Európe, v Európskej únii, musia byť predovšetkým zdravé, čisté, a myslím si, že je dôležité zabezpečiť to, aby sa viac dbalo nie na kvantitu, ale na kvalitu. V súčasnosti ide skôr o to, že v popredí je práve tá kvantita. Potraviny, ktoré ponúkame európskym spotrebiteľom, musia byť dobré, kvalitné, musia mať dobrú výživnú hodnotu. Členské štáty EÚ musia samozrejme si zachovať svoje špecifika. Každý štát potrebuje mať vlastné polnospodárstvo na to, aby eh, v rámci potravinárstva a polnospodárstva sa uplatňovala uplatňovala princíp krátkych ciest, teda aby sa netransportovali zbytočne potraviny na dlhé vzdialenosti. Dôležité je dbať na aspekt, aspekt zdravosti potravín a práve ak sa potraviny produkujú v danom regióne, kde je spotrebiteľ, je to veľmi pozitívne. Polnohospodárstvo samozrejme potrebuje na to mať dobré e, predpoklady na to, aby všade v Európskej únii sa mohlo e, prevádzkovať polnohospodárstvo. To je veľmi dôležitý základ a princíp. Ďakujem pekne. Pán Tatarella, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda Keďže ja som podporil túto správu, chcel by som ešte raz zdôrazniť bod 35. Tu ide o stanovisko Výboru pre životné prostredie. Tam sa totiž konštatuje, aká je dôležitá Európska agentúra pre potraviny, ktorá má hodnotiť riziká, ktoré sa týkajú potravín. A tam sa vlastne vyslovilo aj želanie, aby všetky členské štáty zriadili podobné národné orgány, ktoré by úzko spolupracovali s Európskou agentúrou pre potravinovú bezpečnosť prednedávnom došlo k určitým udalostiam v Nemecku a to jasne poukazuje na to, aké je dôležité, aby každý členský štát mal národný orgán, ktorý sa bude zaoberať potravinovou bezpečnosťou. Je trošku prekvapujúce, že talianská vláda síce zriadila agentúru, ale teraz z rozpočet dôvodov zmenila svoj názor. Myslím si, že potravinová bezpečnosť nemôže ustúpiť rozpočtu. Ďakujem. Ďakujeme pánu Tatarelovi. Teraz skončíme vysvetľovanie hlasov a budeme pokračovať o 15. hodine popoludní. Ďakujem.